Pan przewodniczący. Good afternoon. Before opening afternoon debate. Dobré popoludne, predtým začneme popoludňajšiu rozprávu, by som chcel srdečne privítať pána komisára Barniera a takisto by som mu chcel zablahoželať za vynikajúci úspech, eh, ktorý sa mu podarilo dosiahnuť v Bukarešti. Gratulujem a Dovolte mi teraz začať v polštine. Prvý bod programu je to spoločná rozprava o trhu s finančnými nástrojmi. Začneme správu pána Markusa Ferbera, 3 s finančnými nástrojmi a zrušenie smernice 2439. A tiež ďalšia správa rovnakého autora Trhy s finančnými nástrojmi a zmena a doplnenie nariadenia EMIR o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov. Dávam slovo najprv spravodajcovi na 4 minúty. Danke, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán komisár, ctené kolegyne, ctené kolegovia. Myslím si, že dnešnou diskusiou k MIFID sa dostávame do toho kľúčového jadra v rámci tejto legislatívneho obdobia. Ide tu predovšetkým o finančné trhy, reguláciu a hneď je tu nejaké konkrétne produkty, ako sme sa na to pozerali v minulosti. Spomeniem iba niektoré kľúčové heslá. Minulý rok sme si prácu skomplikovali, pretože vo výbore sme mali vypočutie, kde boli zainteresované všetky zúčastnené strany a na základe týchto vypočutí sme pracovali s viacerými pracovnými dokumentami a podarilo sa nám dospieť k výsledkom, ktoré vlastne dnes budeme o ňom hovoriť a zajtra hlasovať. Vyjmem z toho pár bodov. Pozrieme sa na trhovú štruktúru. Musíme si na jednej strane uvedomiť, že za ostatné roky práve v oblasti finančných trhov sa zmenili veci, avšak našim záujmom, našim záujmom parlamentu je, aby každý obchod s finančnými papiermi v rámci MIFID mal určité pravidlá a to vlastne budeme na základe viacerých podmienok eh, tak ako sme to pridelili k OTR, budeme hovoriť o mimoburzových derivátoch, kde vlastne sú aj konkrétne pravidla, akým spôsobom sa budú konkrétne e, postupy riadiť. Myslím si, že týmto spôsobom sme prispeli k tomu, že celá táto oblasť cených papierov OTC, s ktorými sa obchoduje v rámci sveta MIFID. Ďalšou dôležitou témou, ktorá ješ, ešte tam nebola zohľadená MIFID, sú algoritmické e, obchodovanie alebo vysokofrekvenčné obchodovanie, kde ide o to, aby sme e, stanovili jasné pravidla, pretože tá oblasť môže byť veľmi nebezpečná, táto oblasť sa môže aj zmanipulovať a preto musíme mať prísnejší režim, kde budeme mať e, lehoty, kde sa budú môcť obchodné rokovania prerušiť, kde sa bude môcť, teda argument, algoritmy sa budú môcť otestovať, budeme sa môcť pozrieť na ich štruktúry, zavedie sa tu tzv. E, režim tick size, aby sme mohli stanoviť aj konkrétne poplatky. A ďalšou témou, o ktorej budeme ešte hovoriť, to je oblasť e, terminovaných trhov. E, máme veľmi dôležitú zodpovednosť, aby sme práve v tejto oblasti, špekulatívnu oblasť obmedzili čo najviac, aby sme jednoducho neprispeli nesprávnym spôsobom k tomu, že ľudia v 3. a 4. svete jednoducho si nebudú môcť kúpiť e, potraviny. A preto tu máme dvoj, dvojaký prístup s cieľom e, znížiť špekulácie, aby sme reálnemu hospodárstvu zároveň pomohli. Budeme tu mať jasné limity, pokiaľ ide o počet takýchto kontraktov, snažím sa to týmto dosiahnuť a chceme jednoducho poukázať na to, či nejaký konkrétny produkt bude potrebný alebo nie. Budeme tam mať systém position check, aby sa tam nezasahovalo špekulatívnym spôsobom. A ďalšia téma, ktorá nás veľmi zaujíma, je ochrana vkladateľov. Chcem poukázať na to, že tu máme skutočne široký prístup, ktorý sme si stanovili, keď ide o to, keď hovoríme o tom, ako budeme chrániť spotrebiteľov, vkladateľov. Ide tu o to, aby sme identifikovali konkrétne skupiny e, spotrebiteľov. Nie každý sporiteľ musí mať prístup nejakým vysokokomplexným cenným, cenným papierom. Ide tu predovšetkým o to, aby sme definovali cieľové skupiny, aby sme urobili testy konkrétnych produktov, aby mm, tu boli možnosti vysvetlenia e, konkrétnych produktov, ale týka sa to aj mm, provízií, a subsidiarity. Členské štáty by v rámci svojich štruktúr mali mať možnosť, aby sa prispôsobili na túto celú na celú túto štruktúru. Myslím, že to bude správny prístup. A chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí spolupracovali. Je dosť ťažké, že takúto ťažkú tému môžem predstaviť iba v rámci časového priestoru štyroch minút a preto by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam, ktorí spolupracovali aj komisii za aj konštruktívnu úlohu za ostatné týždne a mesiace a myslím si, že e, zajtra pri hlasovaní e, potvrdíme to, e, že budeme môcť rokovať s radou, aby sme skutočne túto tému mohli uzatvoriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz v mene Európskej komisie bude hovoriť pán komisár Michel Barnier. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pán spravodajca. Gratulujem k tomuto významnému úspechu týždňu pre jednotný trh. Hovoríme o skutočne veľkej téme, ktorá je ústrednou súčasťou a Markus Ferber to, na to upozornil v našom programe regulácie Túto tabulku často ukazujem šéfom vlád a štátov a aj vo výbore EKON sa všetci mobilizujú, tieňoví spravodajcovia aj koordinátoria. Táto ústredná časť otázky finančných trhov, to je paralelné to, čo robíme s Otmarom Karasom. To je otázka kapitalizácie trhu, aby sme teda mali pokryté všetky finančné trhy, aby sme dosiahli transparentnosť, odpovednosť a bezpečnosť pre investorov aj sporiacich a aby sme nenechali žiadne miesto, to je náš cieľ, nejakej arbitráži a nesprávnemu vysvetľovaniu pravidiel. Preto ďakujem, ďakujem veľmi úprimne Markusovi Ferberovi za jeho nadšenie, aby sme veľmi skoro začali s trialogom. V istých témach zdieľame ciele. Vaša správa, pán Weber, konsoliduje naše návrhy k štruktúre trhu. Komisia aj parlament máme cieľ, aby všetky formy rokovania a obchodovania, či už multilaterálne alebo bilaterálne, aby to prebiehalo v transparentnom prostredí. Parlament eh, zadefinol, zadefinoval mimoburzové obchodovanie tým, aby išlo transparentné vykonovanie eh, tých retailových eh, transakcií, eventuálne zrušenie kategórie OTF, teda toho organizovaného obchodovania pre, ak, e, pre trhy s akciami. E, musíme si uvedomiť, aké budú dôsledky týchto zmien pre náš návrh. Ak obmedzíme multilaterálne rokovanie, obchodovanie len na regulovaný trh a na platformy MTF, tak to by znamenalo, že Nechceme reformovať súčasnú situáciu, ktorá práve umožňuje niektorým platformám a traderom krížiť uh, svoje príkazy s, investič, e, s príkazmi investorov. Musíme teda nad tým pouvažovať skôr, než uh, obmedzíme rámec aplikácie OTF. Druhý bod, Uh, vysokofrekvenčné obchodovanie. Ak chceme zvýšiť migráciu transakcií k, o, k multilaterálnym obchodným platformám, tak musíme lepšie e, toto obchodovanie zadefinovať, e, ktoré je najobľúbenejšie pre tieto platformy. A tu tiež dielame rovnaké ciele. Všeobecne tento text je príležitosťou, aby sme e, e, pravidlá o high frequency tradingu upravili jasne, aby bola väčšia likvidita, ale čo je jasné, tento systém e, je zdrojom systémových rizik pre bankový trh. Potrebujeme dohliadať a znížiť tieto e, riziká. Nemali by sme byť menej ambiciozni ani na úrovni trhov. Preto komisia navrhla veľmi presné pravidlá aby aktéry boli zodpovednejší, aby mali jasné pravidlá, mali by byť povolovaní a dohľadovaní kompetentnými orgánmi a mali by poskytovať likviditu trhu. Úprimne ďakujem spravodajcovi pánovi Ferberovi, že tieto body uchoval a upozorňujem, že komisia naďalej e, veľmi rozhodne vedie túto diskusiu aj mimo EÚ v kompetentných úrovniach aby sme mali správny regulačný rámec, aby sme mali spoločné náročné štandardy. Trhy derivátov s komoditami to nie sú také finančné trhy ako iné, pretože dobré fungovanie derivátov s komoditami e, sa týka každodenného života spotrebiteľov a vieme, že v niektorých rozvojových krajinách E, to dokonca e, sa týka veľkej časti, týka mm, potravinovej bezpečnosti veľkej časti obyvateľstva, keďže špekulácie v tomto trhu môžu ohroziť potravinovú bezpečnosť a to je nepriateľné. Ja jasne podporujem vaše návrhy, ktoré chcú posilniť náš režim o limitoch pozícií a aby sa tieto trhy používali skutočne na pokrytie. Zavedenie európskeho režimu pre poskytovanie služieb krajinami z tretich, e, firmami z tretich krajín aj tu súhlasím a sa teším, že náš návrh bol podporený parlamentom. To je najlepší spôsob, ako mať účinné pravidla na medzinárodnej úrovni a aby sme zabrali arbitrernosti. A to je veľmi dôležité v kontexte regulačnej konvergencie, či už pre Financial Stability Bond a tak ďalej. Táto dôležitá rozprava, ak dovolíte ešte telegraficky k dvom, trom témam, by som chcel sa vyjadriť, aby som poukázal na to, aké vysoké nároky kladieme na naše štandardy, teda transparentnosť v predbežnej fáze rokovania obchodovania Musíme byť rozhodní, aby sme zabránili špecifickým rizikám, aby niektorí aktéry e, neobchodovali v absolútnej tme a netransparentnosti. Rovnaká transparentnosť pre všetkých nezávislo od technológií a typov investorov, e, typov produktov a tak ďalej. Druhá dôležitá téma dozoru, ochrana investorov. Musíme ísť tak, aby sme zlepšili podmienky investovania a aby sme osvetlili úlohy a finančné záujmy všetkých zainteresovaných. Z tohto dôvodu sa venovať len k rozširovaniu a uverejňovaniu poplatkov či e, príspevkov investorov a ďalších to nestačí. Náš návrh zakázať príjmanie poplatkov od, e, pre, nezávislú, pre nezávislú radu je zárukou väčšej bezpečnosti a nezávislosti. To je jediný spôsob, ako pritiahneme zdravých investorov a zdravé investície. Musíme byť aj nároční, pokiaľ ide o polia nástrojov, ktoré by mali byť nekomplexné, aby sme nezvyšovali riziky nevhodných produktov, ktoré sa predávajú investorom. Nediskriminačný prístup som presvedčený, že vytvoriť zdravé konkurenčné podmienky na trhu je, po, je potrebné, aby sme mali skutočný jednotný trh finančných trhov, aby sme znížili uh, rizika vyplývajúce z e, existencie monopolov a tak ďalej a tak ďalej. To je veľmi stručne, čo som chcel povedať. Samozrejme, veľmi citlivo som sledovala aj návrhy pána e, Ferbera a určite budeme spolupracovať, aby sme čo najskôr na základe tejto náročnej a prísnej základne dosiahli e, ten kompromis alebo dohodu k smernici MIFID, ak by sme dosiahli e, dôveru investorov a ja dôverujem, že sa nám to podarí. Ďakujem bardzo, pani komisážu. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Teraz v mene výboru ITRA pán Kramer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa obmedzím na to, ako sa to dotýka priemyslu. Je tu potreba regulovať e, finančné trhy. Je to súčasťou tohto balíka. Je tu prvý návrh Európskej komisie a možno, že v podstate ide iba o potrebu mať jasné definície. Ja myslím na možno menšie e, podniky, poľnohospodárske alebo montážne ateliéry. Malo by sa tu robiť rozdiely s bankami, hlavne pokiaľ ide o vzťahy s dodávateľmi a s, klient, s klientami. Inak e, to bude škodlivé pre tieto podniky a to by nemalo byť v záujme nikoho. Podľa mňa je jasné, že priemysel musí byť e, odlíšení od bank. E, sú tu možno terminované e, obchody, ale neslúžia špekulácii a keď by to aj tak bolo, tak e, sa musíme ubezpečiť, aby žiadny systémovo relevantný podnik to nezneužíval. Náš výbor sa k tomu veľmi jasne vyjadril. A ja som rád, že v konečnom balíku sme tieto aspekty upravili. Takže tento, pri tomto vedľajšom aspekte sme predsa len v konečnom dôsledku odvedli vynikajúcu prácu. Ďakujem pekne. Teraz mene politických skupín za EPP pán Stolojan. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda prvom rade chcem zablahoželať pánovi spravodajcovi Ferberovi k týmto dvom správam, ktoré dnes máme na programe. Tieto dve správy boli podporené všetkými členmi výboru pre hospodárske a menové záležitosti a my dúfame, že aj plénum veľkou väčšinou zahlasuje za tieto dve správy. V týchto správach sa uh, identifikujú niektoré nedostatky v legislatíve, konkrétne v smerniciach. Uh, v mojej krajine, v Rumúnsku, prepukol veľký škandál kvôli obchodovaniu s finančnými nástrojmi netransparentným, neregulovaným spôsobom. Investori e, naozaj prišli o veľa peňazí v konečnom dôsledku. Burza a regulátor zase prišli o veľkú časť dôveryhodnosti. Dotknuté transakcie e, nejako ale nesúvisia s burzou. E, Investori majú malý manevrovací priestor, nemôžu sa obrátiť e, jednoznačne na súdy v takýchto prípadoch. A ja preto budem hlasovať za tieto dve správy, pretože mimoburzové obchodovanie a iné obchodovacie miesta e, musia byť regulované, musia byť transparentnejšie, e, musia sa zohľadniť záujmy investorov. Pán Stolojan, je tu e, modrá karta. Pán Martin, príjmate jeho otázku? Áno. Pán Martin, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja som veľmi pozorne počúval kolegu, ale mám otázku, prečo vaša frakcia, keďže to predtým vyzeralo trošku inak, prečo ste súhlasili s kompromisom pri províziách, aj keď sa to potom odzrkadli, možno, že e, na cenách pre spotrebiteľov. Takže Pýtam sa, prečo ste v konečnom dôsledku mali takú väčšinu pri hlasovaní? Not... Ďakujem pekne, neviem, či som vás úplne pochopil. Je to dobrý návrh nariadenia zo strany komisie. Veľmi rád podporím tento návrh v parlamente. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Teraz v mene socialistov a demokratov pán Goebbels, nech sa páči. Na dve minúty. Vážený pán predseda, mám 120 sekúnd, aby som vyjadril podporu mojej skupiny k tomuto kompromisu. Hovorí sa o nedostatočnej transparentnosti, treba zvýšiť e, právomoci regulátorov, hlavne národných, aby sa predišlo škodlivému špekulovaniu. Záujmy spotrebiteľov budú lepšie chránené a kľúčové slovo to je transparentnosť pri obchodovaní a cenách. Prostredníctvom subsidiarity členské krajiny budú mať viacero možností až po e, zákaz e, e spätného predaja. E, bude možné dokonca uskutočniť isté e, úpravy. E, budú vybudované prekážky špekulovaniu, hlavne pri surovinách a potravinách aktéry budú musieť e, zverejniť svoje úmysly, budú tu stanovené e, limity pre skupinu aktérov. Taktiež je tu otázka vysokofrekvenčného obchodovania. Ale ako je to e, s cenami, keď v podstate medzi sebou obchodujú počítače, ide o mikrosekundy a možno, že zajtra pôjde o nanosekundy. Takže e, rýchlosť e, to e, neznamená viac hotovosti, vážený pán komisár. Vysokofrekvenčné obchodovanie nepredstavuje žiadnu dodatočnú likviditu pre trh. 80 príkazov existuje iba niekoľko milisekúnd. Na niektorých trhoch to dokonca predstavuje 90 príkazov a vykonané e, obchody predstavujú naozaj iba zlomok burzových operácií, takže e, zabrzdiť e, toto vysokofrekvenčné obchodovanie to pomôže investorom z dlhodobého hľadiska a bude to znevýhodňovať tých, ktorí chcú iba čo najvyššie zisky. Treba byť konečne v službách skutočného hospodárstva. Bardzo v imieniu. Ďakujem pekne. Teraz v mene Alde pán Ole Schmidt. Ďakujem pekne vám, predseda. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za túto správu. Ide o veľmi technickú, komplikovanú záležitosť, ale musím povedať, že ten kompromis je, je naozaj dobrý a vyvážený. Ide aj o stratenú dôveru je to kvôli finančnej kríze, vysokofrankvečné obchadovanie, tu nie sú všetci spokojní, musia tu existovať isté brzdy, aby sa zabránilo nekontrolovanému obchodovaniu, potrebujeme transparentnosť na trhoch, na týchto obchodných miestach, hovorila o tom aj komisia, napríklad obchodovanie s dlhopismi, tu musia byť jasne stanovené podmienky, to platí aj pre ďalšie nástroje. Musí tu byť e, vyššia konkurencieschopnosť, e, vyššia transparentnosť. Potom je tu otázka zákazu provízií. Musím povedať, že na tom sme sa dohadovali najtež, najťažšie nestačili tu ani etické argumenty. A ja ako liberál môžem povedať, že tom vidím istý problém. Zákaz provízií to e, myslím nejako nezlepší organizáciu tejto branže, potom by mal byť možno, že spravené celoplošný zákaz. Mohli by sme sa inšpirovať tým, čo sa spravilo v Holandsku, ale pri úplnom zákaze hrozí nižší príjem pretože už sa nebudú poskytovať bezplatné e, poradenské služby. To môže mať ďaleko siahle dôsledky. Ale finančné poradenstvo je v záujme e, občanov. Transparentnosť, otvorenosť, to sú všetko dôležité témy. E, treba naozaj posilniť ochranu spotrebiteľov a úsporných nástrojov. Takže ešte raz sa chcem poďakovať spravodajcovi. Grupy zelených. Pán... Ďakujem. Ďakujem pekne. V mene zelených dostane slovo Sven Gigold. Ctení kolegovia a kolegyne, ďakujem veľmi pekne za túto dobrú spoluprácu na príprave správy na tých centrálnych miestach. Sme komisný návrh vylepšili a pokiaľ ide o trhové štruktúry, tam sa zabezpečí viac transparentnosti, bude tu väčšia transparentnosť, pokiaľ ide o tieto produkty derivátne a predovšetkým v rámci smernice MIFID, kde ide o vysokofrekvenčné obchodovanie. Myslíme si, že naše kompromisy idú ešte nad rámec toho, čo navrhovala pôvodne komisia a preto si to zaslúži aj podporu zo strany celého parlamentu, aj v tých témach, ktoré vzbudili veľkú verejnú kritiku. Myslím, že táto správa sa uberá správnym smerom. Pokiaľ ide o špekulácie v oblasti potravín, po dlhých diskusiách si myslím, že celá táto téma je teraz oveľa posil- viac posilnená ako stanovisko ako stanovisko komisie, pretože teraz už postupujeme záväzným spôsobom, ale potrebujeme tu ešte ďalšie zmeny na to, aby sme ešte vyplnili prázdne miesta a myslím si, že sa to doplní zajtrajším plenárnym hlasovaním a nakoniec aj v kontexte trialógu. Teším sa, že pán komisár Barnie tento návrh parlamentu podporí, ja som takto signalizoval, avšak sú tu určité slabiny, predovšetkým pri ochrane spotrebiteľa. Máme síce možnosť zakázať určité produkty, to je už pokrok, ale tak ako aj predtým, ešte stále nemáme zmenu v kontexte toho poradenstva, kde sa, ktoré sa platia provízie a predovšetkým v tých oblastiach, kde záujem takýchto finančných Eh, podnikov nie je v prospech spotrebiteľov. Týka sa to tak Nemecka aj iných krajín. Spotrebitelia prišli o veľa peňazí, pozrite sa na otvore, eh, otvorené fondy s nehnuteľnostiami, napríklad vo Francúzsku, v Taliansku, Španielsku, v Nemecku. Tam sa aj po tomto našom kompromise veľa toho nezmení, pretože ten základný princíp bude ďalej sústredenie na získavanie provízií. Musíme tu poukázať na subsidiaritu a všetko by bolo zjednodušené. Myslím si, že tu by sme boli, mali dať prísnejšie pravidlá. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo za konzervatívcov a reformistov. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem spravodajcovi aj kolegom za ťažkú prácu na, ten, na tejto téme, avšak najdôležitejšia téma v rámci MIFID je, aby e, sa to celé rozšírilo v rámci týchto ťažkých časov, ktoré žijeme, som veľmi rada, že všetky politické skupiny sa spojili, aby podporili taký text, ktorý zjednoduší investície do korporátneho e, trhu s dlhopismi. Podniky sa musia snažiť nájsť investície. Myslím si, že trhy s obligáciami sú správnym miestom. Potrebujeme ďalšie kroky v zmysle transparencie, aby sme zabezpečili investície. Myslím si, že Európsky parlament svojim textom toto podporuje a e, istým spôsobom podporuje aj diskusie na rade. Avšak bohužiaľ zatiaľ sa nám ešte nepodarilo dosiahnuť politickú dohodu na to, aby sme zabezpečili najväčšiu mieru ochrany investorov a spotrebiteľov v celej Európskej únie. Budeme môcť zakázať určité provízie, tak ako sa to hovorí, ale však je ešte stále znepokojujúce, že tu chránime skôr bankové modely, Mal by som vás požiadať, aby ste spomalili, hovorí pán predseda, pretože tlmočníci vás nestíhajú. E, ja som sa už vyjadril smerom k Holandsku. Tam budeme implementovať plné zakázanie a myslím si, že i ďalšie krajiny budú nasledovať. Je tu určitá, určitý omyl, že MIFID je iba o vysokofrekvenčnom obchodovaní. Však my sme už strávili veľa času, aby sme sa bavili o ochrane spotrebiteľov a iných témach. Ob- obsiahli sme tam viaceré e, opatrenia, ktoré podľa môjho názoru sú ochrannými opatreniami v tom zmysle, kde sa vlastne nezabranie technologickým postupom, avšak tieto môžu dať dôveru investorom, a vyhneme sa tým špekulatívnym postupom. Myslím si, že ostatné skupiny ma podporia a budeme môcť e, podporiť takto pozmenený text. Jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť takýto dohľad, tak zo strany regulátorov ako účastníkov trhov, je, keď sa budeme všetci snažiť sledovať ten istý princíp. Myslím si, že my o tom, by sme vytvorili pozitívne prostredie pre investorov, pre veľkých a malých, aj pre tie podniky, ktoré potrebujú vyzbierať peniaze pre naše trhy. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ďalším rečníkom mene mm, Gule dostane slovo Jurgen Klute. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať za dobrú spoluprácu spravodajcovi predovšetkým, pretože tu bola dobrá spolupráca férového ladenia a to nebýva vždy tak a preto som to veľmi oceňoval. Chcel by som sa však aj poďakovať mimovládnym organizáciám, predovšetkým pokiaľ ide o špekulatívne obchody s potravinami, pretože tam sa zaangažovali, taká spravodajca, to by som chcel ešte raz zdôrazniť a bolo to podporené zo strany spravodajcov, to nie je vždy samozrejme Nebolo to vždy jednoduché a také pohodlné, ale myslím si, že práve v tomto bude veľmi dôležité a dobré, že mimovládne organizácie sa v tomto spôsobe zaangažovali a do istej miery túto ťažkú tému, teda regulácie finančného trhu, aspoň pre istú časť občanov objasnili a myslím, že to je dobre pre parlament, keď takýto, takáto dôležitá téma sa dostane aj trochu na verejnosť takýmto spôsobom a podporil by som to, čo povedal už aj Sven. Myslím si, že to je dobrý a dôležitý krok, ktorý sme urobili v kontexte špekulácie s potravinami, ale myslím, že tu je ešte pár otázok, pokiaľ ide o tie prázdne miesta, tie nedoriešené momenty. Uvidíme, ako to bude vyzerať v budúcnosti. A pokiaľ ide o vysokofrekvenčné obchodovanie, myslím, že treba podporiť to, čo sme dosiahli a myslím, že väčšina mojej politické skupiny to podporí. To takisto nie vždy samozrejme, ale myslím si, že v tomto bode sa nám podarilo niečo skutočne prospešné. Pokiaľ ide tie provízie, tak pridám sa k tomu, čo tu už odznelo. Zdá sa mi to ešte stále jedna z tých slabín, kde by sme mali preskúmať, či nie sú iné riešenia, ale celé to je príliš komplexné a uvidíme zajtra, či sú tu ešte nejaké iné pozmeňujúce návrhy, ako to zajtra pri hlasovaní dopadne. Ďakujem pekne. A teraz mene EFD dostane slovo pán Helmer. Vážený pán predseda, Spojené kráľovstvo je domom zhruba 36 finančných trhov. Dominujeme celé obchodovanie e, systému OTC a zohrávame v tomto kľúčovú úlohu. Myslím si, že tieto dve správy prezentujú určitý útok na, toto stan- na túto našu pozíciu. Takéto, takáto mikroregulácia môže iba zvýšiť e, náklady a celé sa to stane menej atraktívne. Európsky regulátori, ktorí momentálne kontrolujú toto, tak títo vedia a preto takýmto spôsobom aj chcú postupovať. Obchodovanie takýmto spôsobom chcú Európska únia zahnať za hranice a stanoviť limity a týmto spôsobom si to zaslúžia aj kritiku. MIFID chce ako keby zaplniť určité prázdne miesta, ale myslím si, že v reálnom živote to funguje práve naopak, pretože to úti Eh, obchodov, obchodníkov, aby sa uberali iným smerom. A voda vždy tečie dole kopcom. Takisto aj obchod sa uberá tým smerom, kde je najväčšia sloboda. A Európska únia v tomto kontexte nezaujala správny postoj a celé to môže vyústiť k tomu, že, budeme mať, že sa určitú eurosklerozu. A bohužiaľ tieto obidve správy sú ďalšími klincami v rakve uh, City London vypracovali tieto klince také mesta ako Páriž, Berlín a ostatné, pretože si myslia, že týmto získajú oni. Ďakujem veľmi pekne a myslím si, že teraz sa môžeme pokračovať s ďalším rečníkom Hans-Peter Martin. E, my sme vlastne nepočuli nejakého vizionára, ale zástupcu londýnskej City. MIFID 1, MIFID 2, je to abstraktné, alebo dá sa to skonkretizovať. Um, niektorí si ešte pamätáme, e, ako komisár McCreevy e, vystúpil a zakročil proti sponsorizovanému Eh, obchodovaniu. Malo to byť prostredníctvom MIFIDu 1. Teraz je tu pán Barnie a hovorí, že takto to už nemôže ísť ďalej. 2-3 miliardy, ktoré sú stratené, pretože je tu nedostatočná regulácia. MIFID 2 to je veľký pokrok, o tom nie je pochyb, aj keď sú tu stále nedostatky v obchodovaní mimo burzy. Je tu ešte stále príliš veľa možnosti dá sa vyhnúť tým regulovaným eh, miestam, ale každý aktér na trhu by mal byť kontrolovaný. To sa nám ešte nepodarilo. Potom je tu otázka eh, provízií. Zelení o tom eh, systematicky hovoria. Neviem, ako v konečnom dôsledku mohli tak rozhodnúť. Určite si za tým nejaké záujmy. Ale je tu asi e, problém v poradí. Ak sa nejaké činnosti odmenujú, tak potom máme to, čo chceme. V oblasti vysokofrekvenčného obchodovania sa už asi spravil prvý správny krok, ale stále to nestačí. Ďakujem pekne. Ideme teraz e, k jednotlivým e, rečníkom. Najskôr pani Pelc. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem zablahoželať spravodajcovi Ferberovi k obom správam. E, predstavuje to obrovskú prácu, veľmi kvalitnú. Je jasné, ako komplexné a netransparentné finančné činnosti sú, rovnako ako e, finančné produkty, nové obchodovacie miesta, nové produkty, technologický vývoj, e, napríklad e, vysoko e, frekvenčné obchodovanie na základe počítačových algoritmov. To zmenilo finančné trhy. My ako zákonodarcovia musíme na tieto zmeny zareagovať kvôli občanom a ďalším aktérom. Treba posilniť, zharmonizovať pravidlá v oblasti investovania, poskytovania služieb. Potom je tu otázka právomoci trhových e, orgánov. E, treba klásť dôraz hlavne na cezhraničné obchodovanie. Orgány by e, mali mať možnosť zmierniť hrozby alebo negatívne dopady. Tu som každopádne za posilnenie úlohy ESMI, tak ako to je v tomto rámci navrhované. Vysokofrekvenčné e, obchodovanie môže e, ohroziť účinnosť finančných trhov, obmedziť likviditu. To platí o to viac e, v čase krízy, preto sú dôležité tie pozmenujúce návrhy, ktoré poskytnú isté organizačné záruky, čo sa týka obchodovacích miest. Potom je tu otázka prístupu malých a stredných podnikov k financiám Eh, je tu napätá situácia, tých eh, finančných prostriedkov je ešte menej, preto by sme mali vytvoriť špecifické miesta pre malé a stredné podniky. Súhlasím aj s tým, čo povedal pán Barnie, že finančné trhy by naozaj mali slúžiť eh, skutočnej ekonomike a nie naopak. Takže ja som určite za túto správu. Ďakujem pekne. Na minútu a pol dostáva slovo Pervanš Beres. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár. V EP sme schválili, e, ak schválime správu Ferber, tak e, budú dôležité pre nás lekcie a poučenie zo smernice MIFID 1. Tento text takmer všetky finančné transakcie budú sa musieť realizovať v reglamentovaných, regulovaných platformách. To je význam tohto textu vysoko, vysokofrekvenčné obchodovanie, ktoré sa realizuje e, v operáciách za niekoľko milisekúnd, tak to bude v dobrom rámci. Kríza poukázala na to, že sa používali nevhodné praktiky niektorými finančnými aktérmi, ktorí ohrozili fungovanie finančných trhov, aby mali obrovské zisky. Stanovisko, tak ako parlament to odhlasoval, ide dobrým e, smerom, aby sme odstrašili a nepouž- k používaniu týchto praktík, aby sme slúžili z reálnej e, ekonomike. Touto správou parlament si tiež želá zabrániť špekuláciám s potravinami, ktoré majú devastujúce účinky pre celé e, časti obyvateľstva. Je potrebné, aby jednotliví aktéry mali jasné hranice a na výmenných platformách destabilizačný vplyv na trhoch s komoditami e, sú jasné, hlavne pokiaľ ide o potraviny. Prijaté návrhy sú prvým krokom dobrým smerom, pretože stanovujú hranice limity v stanoviskách, pozíciách e, pri týchto obchodovacích platformách jednotlivých aktérov. Táto správa umožňuje tiež významný pokrok, pretože Európsky orgán ESMA bude môcť zasiahnuť, aby zakázal predaj určitých finančných produktov, ktoré sú toxické pre hospodárstvo, tak ako sa to uznalo. A záverom jeden dôležitý bod. MIFID 1 a text, ktorý sme dnes odhlasovali pri analýze MIFID 1, hlavným príspevkom EP bolo bola hlavne otázka poradenstva investorom, hlavne tým malým, keď vstupujú do investovania. Podmienky financovania takéhoto poradenstva, poradenstva sú ešte stále diskutabilné. To by sme mali objasniť a uistiť sa, že každý, nezávisle od jeho príjmu, bude mať prístup k tomuto poradenstvu za transparentných podmienách a že mu to tiež umožní mať správne informácie o svojom investovaní. Ďakujem. To bolo príliš dlhé, hovorí pán predseda. Teraz by som požiadal o slovo pani Sharon Bowles v mene ALDE. Ďakujem pekne, pán predseda keď máme takú voľbu, že sa budeme uberať smerom bezpečnosti, alebo je to v poriadku, tak sa musíme takéto voľbe pridať. Pokiaľ ide o tie špekulácie s potravinami, bolo tu veľa publikovaných vecí. Príliš sme tu mali flexibilnú mieru akceptovateľnosti. Ja som nikdy nemala problém s nejakými stanovenými fixnými limitami. V prípade nejakých urgentných situácií by sa to dalo ešte sprísniť a zase by to bolo flexibilné, ak by tu boli nejaké iné problémy na trhoch. Avšak Pripomeniem vám ešte jedného dňa, že budeme mať automatizované mapovanie transakcií, a budeme mať informácie o všetkých dátach, bez toho, že by sme vedeli, z ktorých zdrojov sú. Budeme mať komplexný systém monitoringu aj v prípade takého, takého te, také témy, ako je špekulácia s potravinami. A preto takéto férové licencovanie je dôležité, a je mi ľúto, že sa nám nepodarilo v tejto správe v tomto ohľade urobiť niečo viac. Podarilo sa urobiť dobre, kroky pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa, zakázali sme tie provízie, občania potrebujú aby ma, potrebujú mať istotu, že dostávajú najlepšie informácie a nie, že ich niekto e, nahovorí na niečo, čo im nebude vyhovovať. Avšak záverom treba povedať, že takýto zákon komplexný bude jediným správnym riešením. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz minútu dostane pán Francisco Sosa Wagner. Nech sa páči. Ďakujem. A ja by som pogratuloval spravodajcovi aj ostatným kolegom, ktorí pracovali na tejto veľmi e, potrebnej reforme. Hospodárska finančná kríza sa zvýšila vzhľadom na existenciu veľmi zložitých finančných produktov, ktoré vyplývajú z derivátov a z rokovania mimo oficiálnych búrz. A to len preto, aby sa dosiahli vysoké zisky, a to veľmi rýchlo. Je teda potrebné, aby sme pritiahli a dosiahli transparentný trh a také finančné transakcie, aby sa e, ceny tvorili správne a aby bola konkurencie, schopnosť obchodovateľných komodít, ale predovšetkým informácie musia byť pochopiteľné pre investorov, ktorí musia byť plne informovaní a vedomí, aby mohli slobodne e, schváliť alebo prieť rizika, ktoré na seba preberajú tak ako osvetľuje hviezda tmavé nebo, tak keď e, nemáme dostatok informácií, tak e, takéto nedostatočné svetlo môže byť pre obyvateľov a e, investorov veľmi zlá. teraz ďalší, pán Balc. Ja, Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem zabalzať spravodajcovi Ferberovi za vynikajúcu prácu. Nebolo to určite jednoduché, ale v končnom dôsledku to vyšlo finančné trhy a smernica MIFID prispieva k regulácii európskych trhov a ja som rád, že Európsky parlament eh, zaujal jasné stanovisko pri revízii tejto smernice. Smernici. Tým sme sa posunuli o veľký kus vpred, zlepší sa trhová eh, štruktúra, zniží sa eh, riziko a zvýši sa ochrana investorov. ESMA by mala mať posilnenú úlohu. V konečnom dôsledku finančné trhy budú bezpečnejšie. Ešte by som e, hovoriť, e, chcel hovoriť o správaní investorov. Myslím, že výbor Econ jasne hlasoval. Európa e, naozaj pozná mnohé modely provízie, honoráre. Každý model má svoje výhody a nevýhody kategorické odsúdenie nejakého modelu podľa mňa nás neposunie ďalej a preto som e, za otvorenosť a transparentnosť, ale bez zákazu nejakého modelu, pretože kvalita poradenstva sa e, nezlepší, keď e, sa bude poskytovať iba za honoráre. sú aj prípady, kedy e, občania neboli spokojní s takýmito platenými službami. Potom otázka e, gramotnosti, finančnej gramotnosti. Možno, že by sme mali zaviesť takéto hodiny v školách, to by určite zvýšilo dodatočne ochranu investorov. Ďakujem pekne. Teraz na minútu a pol pani McCarthy. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať spravodajcovi Ferberovi a tieňovým spravodajcom za výrazné inovatívne zlepšenie tejto smernice. Ale ja sa chcem zamerať na dve menšie dôležité e, systém, e, oblasti, kde treba zájsť ďalej i e, ochrana investorov a nadmerná špekulácia. E, v Európe sa zneužíva poradenstvo, e, sú tu e, podnety smerom k výrobkom, ktoré sú dosť riskantné a nie sú v najlepšom záujme investorov. Je tu nemecký prieskum, ktorý hovorí o tom, že transparentnosť a zverejňovanie nevždy sú zaručené Ide niekedy iba o pretlačenie daného produktu. To neprispieva k ochrane investorov. Mnohé členské krajiny to e, uznávajú. Fínsko, Dánsko, Dá... E, Švedsko, Belgicko uvažujú nad zákazom a bohu už zaviedli, ale e, to nezvýši nutne ochranu investorov a ja dúfam, že v Spojenom kráľovstve tento zákaz e, bude taktiež e, skutočnosťou. Potom špekulácie, hlavne vo vzťahu so surova, surovinami alebo potravinami. E, potravinový program platí 50 miliónov nie je to morálne, nie je to spravodlivé a mali by sme hlasovať za návrh zelených číslo 3. Ďakujem pekne. Teraz na minútu a pol pani Gulár. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Veľmi rýchlo. EP urobil aj s komisiou svoju prácu a ja dúfam, že aj rada je to veľmi ťažká téma. Ďakujem spravodajcovi, ktorý veľmi dobre pracoval s tieňovými. Je to téma, kde sa nesmieme dostať do demagógie. Často sa nás zvonka pýtajú, čo robíte na to, aby ste lepšie regulovali finančné trhy ľudia podceňujú našu prácu, ale my by sme im mali dať, nemal, ne, nemajú blízci mysle, že stačí len úder čarovnou paličkova sa to vyrieši, ale dosiahla sa rovnováha o transparentnosti, lepšom organizovaní trhov a je dôležité, aby sa ochraňovali e, práva spotrebiteľov a nejaké nuancy medzi skupinami, ale je tu zhoda v tom, že spotrebitelia musia byť lepšie chránení, aby sme ich chránili prístup MSP k financovaniu. To sú zložité otázky, budeme na nich naďalej pracovať. Ja si myslím, pán komisár, že je to skutočne obrovská obrovská robota a ja si preto gratulujem, že naše dozorné orgány, že sme ich spolu vytvorili a že v tejto e, oblasti budeme môcť aj vykonávať väčšie kompetencie. Ďakujem a teraz na dve minúty. Pán posel, vážený pán predseda, táto smernica sa uberá k lepšej regulácii finančných trhov, na to, aby sa všetci zúčastnení držali jasných pravidel. Na to potrebujeme tieto pravidla. Preto táto správa, vynikajúca správa môjho kolegu Markusa Ferbera, chce, aby sme chránili investorov. Musíme odstrániť zlé poradenstvo. Musíme našim spotrebiteľom dať konkrétne informácie, aby si títo mohli vybrať tú najlepšie riešenie nejaké špekulácie ako také musia byť rozoznateľné už od samého začiatku. Aj to vysokofrekvenčné obchodovanie musí byť regulované. Takéto transakcie, takéto strašnej rýchlosti zvuku, kde vlastne nedochádza ani k priamým obchodom, toto musíme zakázať. Musia tu byť stanovené lehoty, ktoré budú zabezpečovať možnosť stornovania objednávok. A ak sa tu budú stornovať objednávky iba preto, aby išli ceny smerom nahore, tak musia tí, ktorí sú to zodpovední, za to zaplatiť. A ja vítam tento dosiahnutý kompromis, pokiaľ ide o tieto limity, to znamená k najväčšiemu množstvu e, stanovenému, pokiaľ ide o takéto rizikové kontrakty. Týmto spôsobom je umožnené, aby sa takýto bezbreha špekulácia e, konečne regulovala. Bez pochyby Potrebujeme suroviny pre naše priemysel, avšak čo v každom prípade nepotrebujeme, sú stávky, ktoré, ktoré e, zvyšujú strašne ceny. Aj tu musíme stanoviť jasné hranice a limity. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo pán Kutáš. Ďakujem pekne, pán predseda. v roku 2009 sa poukázalo na to, že je dôležité, aby sme prísnejšie regulovali finančný systém. A tento kompromis je veľmi dôležitým krokom, ktorý má viesť k väčšej transparentnosti pri vysokofrekvenčnom obchodovaní a má to viesť aj k tomu, aby sme sa zbavili špekulácií, pokiaľ ide o obchodovanie s potravinami. Špok- špekulatívne obchodovanie zvýšilo špirálovite ceny potravín a organizácia potravy a potravinovej bezpečnosti na, o, pri OSN poukázali na tento spätný efekt takéhoto, takéhoto správania, pokiaľ ide o volatilitu cien. Vysoko frekvenčné obchodovanie je bohužiaľ príliš časté na finančných trhoch a prinieslo veľa skazy celému hospodárstvu a preto podporujem správu, ktorá by mala podporiť väčšiu transparentnosť. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Werner Langen. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám málo kedy príležitosť v pléne pochváliť pána kolegu Ferbera tak ako dnes, pretože vykonal veľmi dobrú prácu a kompromis, ktorý rozpracoval, a ktorý bol jednomyselne podporený, je výsledkom e, širokospektrálnych rokovaní. Takže ešte raz blahoželám. Avšak mám tri body, ktoré by som sa chcel venovať. Poprvé, ide tu o otázku, ktorá sa týka tých pozičných limitov. Myslím si, že to riešenie, ktoré sa nám podarilo nájsť, ktoré sa bude ešte zvonku napádať, myslím, že to je najsprávnejší spôsob, ktorým chceme túto situáciu vyriešiť a tie výkyvy, ktoré máme v polnospodárskom sektore, keď hovoríme o hlade e, v niektorých častiach sveta, keď budeme mať takéto pozičné limity, tak to je ten správny spôsob riešenia. Druhý bo to sa týka toho kompromisu, ktorý bol v poslednej chvíli predložený, pokiaľ ide o zákaz tých provízií, to by mohlo, tak ako to je teraz naformulované, skutočne pozmeniť trh a ako spravodajca pre prostredkovanie poistenia by som bol rád, ak by sme tento kompromis e, boli prenechali na členské štáty, pretože sú to odlišné systémy v jednotlivých členských štátoch. A aby sme sa postarali o to, že províziu vo všeobecnosti zakážeme, tak si myslím, že to je príliš e, veľa, pretože to je určitý, určitá zmena, ktorá priniesie do seba určité konzekvencie. Pokiaľ ide to vysokofrekvenčné obchodovanie, o tom sa tu hovorilo, áno, aj tu je veľa ľudí v branži, ktorí sú proti návrhu, tomuto návrhu, ale myslím si, že je správne, že vysokofrekvenčné obchodovanie sa trochu spomalí, pretože v budúcnosti budeme mať počítačové systémy a výkonné počítače, ktoré finančný trh budú ešte viac manipulovať ako doteraz a myslím si, že tu musíme pracovať ešte ďalej na tom. To bolo teraz v rámci MIFID nie je možné, ale v tých rokovaniach, ktoré ešte budú, si myslím, že tam pán spravodajca bude môcť dosiahnuť tejto téme ešte viac. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A na dve minúty dostáva slovo. A je tu modrá kartička. Otázka je adresovaná na pána Langena. Pán Langen, Ferlangen, akceptuje túto otázku? Áno, nech sa páči. Vážený pán Langen, viete o tom, že ten kompromis, tak ako je teraz na stole, bohužiaľ, mm, tak ako ho máme na stole, že že neprináša zmeny pre veľkú časť tých provízií, pretože požiadavka ohľadne transparentnosti v tejto oblasti sú rovnaké ako v rámci MIFID 1 a ide tu iba o nezávislé poradenstvo, ktoré vlastne v Nemecku takmer vôbec neexistuje. Iba tam bol požadovaný zákaz poradenstva a v ostatných oblastiach takéto poradenstvo má pokračovať tak ďalej ako doteraz. A toto práve viedlo k týmto pokriveniam trhu viete, že táto kritika na stanu pána Ferbera z vašej strany nebola správna? Ja som nekritizoval pána Ferbera. Ide tu o žiadosť kompromisu, kde zelení sa nepripojili, respektíve neboli ochotní sa pripojiť, pretože iba zastávate extrémne názory. Mohlo to znieť aj úplne inak. Mohli sme to napísať aj takto že členské štáty by sa mali postarať o to, aby takéto poradenstvo mohlo byť zakázané alebo že sa zakáže. Ja by som to bol mm, navrhol iným spôsobom, iba pri konkrétnych štátoch. A nie tak, ako tu máme teraz napísané, že sa členský štát postará o to, aby sa to zakázalo. A prečo zelení to nepodporili? Ja sa nenechám e, takýmto spôsobom napadať. Ja nekritizujem pána Ferbera, ja kritizujem zelení, ktorí chcú viac, ako sa dá. Ďakujem pekne teraz zostane slovo pán posel Winkler. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia, kolegyne za milisekundy môžu akcie prísť o obrovské eh, hodnoty. To nie je fikcia, je to eh, skutočnosť. Obchoduje sa tak rýchlo, že sa to už ani nedá hodinami zmerať a eh, škodí to ekonomikám ak by sa niečo zmeniť dalo, tak to musíme spraviť. Mnohí občania e, sa zamýšľajú nad rizikami e, špekulácie. Tento vývoj treba kontrolovať, pokiaľ to je v našich sílach. Takže aj revízia smernica, smernice je dôležitá možno, že vyššie poplatky za e, stornované príkazy opatrenia v núdzových situáciách alebo prerušenie obchodovania. Naozaj e, môžeme e, zmierniť dopad na ekonomiky a na spotrebiteľov. Smernica nemôže kontrolovať iba vysokofrekvenčné e, obchodovanie, ale aj retailových investorov A e, poradenstvo by malo byť hlavne v prospech toho, komu sa poskytuje. Musí tu byť vyššia transparentnosť, musia byť poskytnuté dostatočné informácie. Potom otázka provízií. Možno, že by bolo dobré mať naozaj podrobné informácie Všetky e, produkty staré, nové by mali byť ročne preskúmané, aby bolo jasné, že sú v záujme spotrebiteľa. No a ešte k províziám e, v mene výboru Ekon e, by mali byť naozaj e, možné iba ak bude spotrebiteľ o ich výške informovaný. No a potom otázka úplného zákazu. Myslím si, že to nie je potrebné riešiť na európskej úrovni. Ďakujem pekne. Teraz sa dostávame k časti Catch the Eye. Dvaja rečníci sa prihlásili. Pani Basesku. Ďakujem pekne. Pán predseda, hospodárska finančná kríza spôsobila to, že nedostatky na finančných trhoch sú e, viditeľnejšie Musí byť posilnený regulačný rámec, hlavne vo vzťahu s finančnými nástrojmi. Chcem zdôrazniť, že potrebujeme celkový regulačný rámec na zaručenie toho, aby všetky transakcie prebiehali dobre. Je to o to dôležitejšie, že služby sú či ďalej tým komplikovanejšie, platí to aj pre nástroje, No a e, čím ďalej, tým viac investorov chce využívať tieto príležitosti, preto musí systém fungovať e, účinne. Ešte chcem poukázať na to, že obchodovanie musí prebiehať e, na regulovaných miestach, musí tu byť úplná transparentnosť. Všetky tieto kritéria musia platiť aj pre ostatné miesta, na ktorých sa obchoduje. Ďakujem pekne. Teraz pani Zuber. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Európske inštitúcie naďalej hovoria o niektorých čiastkových e, otázkach týchto e, nariadení. Ale tento prístup nesplňa e, to, čo sme chceli dosiahnuť úplne A Európska komisia vyhlasila, že je problém s derivátmi, ale nesplňa ciele, ktoré vyhlasila v minulosti. Nemôžeme bojovať proti špekulácii len čiastočne, ak hľadáme sociálne a spoločensky spravodlivý systém, tak by sme mali bojovať proti akejkoľvek špekulácii a nemali by sme skrývať to, čo je rozhodujúce Musíme jednoducho obhajovať koniec trhov s derivátmi, treba odstrániť rajové trhy a tak ďalej. To, čo sa tu robí, to je len také malé zrinko do piesku v systéme, ktorý bude aj tak ďalej fungovať. Teraz dám slovo pánovi komisárovi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hneď sa vrátim k poznámke pani Zuber. Musíme byť objektívni. To nejde o čiastkové odpovede, ktoré dáva komisia, parlament alebo rada. My, pani Zuber, pristupujeme ku každému produktu, ku každému sektoru, ku každému finančnému aktérovi. Už dva a pol roka som cťou byť komisárom a spolupracovala som, sa aj, som aj s mnohými z vás Pozrite sa naozaj objektívne na veci. Vypracovali sme 28 regulačných textov. Keď ich dáte dohromady, tak ako ich máte na tejto tabulke a môžete aj vysvetliť vašim občanom, tak tu máte dôkaz, že pristupujeme ku kríze globálne a že nepracujeme nielen v komisii, ale že vy ako poslanci tiež pracujete a povedzte to jasne. Máte dôvod byť hrdí na to, čo sa urobilo čo urobili všetci poslanci k tým návrhom, ktoré sme predložili, aby sme sa poučili z tejto krízy. A robím aj to, čo od nás očakávajú, aby finančné trhy, ktoré potrebujeme, pani Gulár to správne hovorí, aby boli e, v službách reálneho hospodárstva a nie e, v prospech top služieb, e, tak ako sa to robilo posledných možno 20 rokov to nie je skutočne len zrnko piesku, správa pána Ferbera a to, čo navrhuje pán Kramer, pani Galpelč, pani Gulár hovorili o reálnom hospodárstve a náš návrh veľmi pozorne sleduje potreby reálneho hospodárstva MSP tým, že chceme transparentné, zdravé a účinné finančné trhy, ktoré e, budú užitočné pre reálne hospodárstvo a to, čo hovoril pán Stolojan ako problém v jeho krajine a aby boli aj v prospech dôvery, hodnosti a pre ochranu spotrebiteľov a investorov. Ale príjmame aj špecifické opatrenia pre prístup MSP na finančné trhy. Dámy a páni, len pripomínam, že európske hospodárstvo je u nás v Európe financované 75% bankami, 25% finančnými trhmi je to opačný pomer, než je tomu v USA, kde finančné trhy e, financujú 70 ale tých 25 v Európe je oveľa menej e, v prípade MSP a my e, budeme pracovať naďalej na špecifických opatreniach, aby sme vylepšili prístup MSP na finančné trhy a to s veľmi pozorne kalibrovanými výnimkami hlavne pre priemyselné investície, tak ako to robíme s pánom Wernerom Langenom v EMIR. To, čo robíme pre MSP, tak ako hovorí pán Otmar Karas v bankovej úprave a regulácii. Pán Goebbels pripomenul, že v tomto texte je aj revizná klauzula a to je veľmi dôležité. Nezabúdajme, že vo väčšine textov, ktoré predkladáme, podporujem túto myšlienku revíznej klauzuly, pretože ako ste správne, pán Goebbels, povedali, alebo aj ďalší, napríklad aj pani Bazesku, musíme čeliť finančným trhom, ktoré sú nesmierne účinné, e, kreatívne, ktoré nielen využívajú technológie, ale aj e, prázdne miesta v celosvetovej legislatíve idú oveľa rýchlejšie ako my, e, idú rýchlejšie ako demokracia. Preto je potrebné, ako povedal pán Goebbels, tie revízne klauzuly, aby sme overovali, adaptovali naše texty. A teraz e, slovo k pre mňa veľmi dôležitej téme. Bol som ministrom poľnohospodárstva vo Francúzsku a vyjadril by som sa k tomu, čo povedala aj pani Swinburne teda narastajúce e, financoraz, alebo väčší charakter financovania e, poľnohospodárskych trhov a to exponenciálne narastlo za posledné roky a to spôsobilo aj obrovské výkyvy v cenách. A tieto výkyvy v cenách priniesli aj dodatočné rizika so špekuláciou. Preto pani McCarthy, pán Ole Schmidt pán Klute, pán Goebbels, pán Langen, pani Bereš, pán Tomas Mana a pán Kutáš, rád by som vám povedal, že podporujem návrhy vášho spravodajcu, aby sme posilnili nový dôkaz toho, že návrhy komisie môžu a veľmi často sú sa vylepšujú a posilňujú. Ja Nemám patent na všetko, ja robím čestnú, veľmi e, prácu plnú dobrej vôle, niekedy som možno príliš ambiciozný podľa niektorých lobbystov, ale veľa textov našťastie Európsky parlament vylepšuje a to je práve prípad tejto otázky limitov pozícií, kde vidíme, že ten vysokofrekvenčné obchodovanie musí byť jasne regulované. Nechceme ho zakázať. Pán Goebbels, áno, je čiastočne užitočný pre tvorenie cien, ale musí mať jasný rámec, musí byť upravený, musí byť upravené toto obchodovanie, aby sme zabranili zneužívaniu. A to spolu sa snažíme dosiahnuť. Nezabúdajme na rok 2010 na Flash Crash Fest USA. Ešte sme ani po dvoch rokoch veľmi dobre nepochopili, čo tam vlastne sa stalo. Tak je potrebný ten princíp zodpovednosti a uvidíme touto revíznou klauzulou, či to bude stačiť. Tá poznámka, čo tu padla, to, čo mienite schváliť ako veľmi prísne e, obmedzenie tých limitov pozícií, a Američania potvrdzujú veľmi jasne, že aj oni sú rozhodnutí postupovať takto a moje návrhy ste vlastne podporili a podporuje ich aj medzinárodný trh medzinárodných regulátorov, ktorí práve správe povedali, že treba ísť týmto smerom. Niekoľkým kolegom by som odpovedal pán Ole Schmidt, pán Bals, pán Sosa Wagner, pani Swinburne, pani Beresek. Hovoríme o províziách a tu hľadáme správnu rovnováhu. Treba e, tieto záležitosti upraviť a zakázať ich tam, kde je to potrebné a preto sme uvažovali o tomto zákaze vo veľmi, v dvoch veľmi konkrétnych prípadoch v nezávislom poradenstve a v riadení portfólia. Tam byť odmenený poskytovateľom predávaných služieb to skutočne nie je zlúčiteľné s poskytovaním nezávislých služieb ako investora. Som si vedomý že takéto zmeny e, môžu nastať vzhľadom na tento zákaz na trhoch a preto komisia si uchovala možnosť pre investorov, aby sa mohli odvolať na nezávislý výbor či radu. V inom texte PRIPS sme paralelne posilnili a zároveň zjednodušili e, informácie, ktoré sú k dispozícii Eh, na ktoré majú právo eh, všetci individuálni investori. Pán Elmer upozornil na londýnsku City a, City a jej význam. Je to veľmi dôležité miesto pre celosvetové financie, nielen pre Veľkú Britániu a pre Európu. Upozorňujem vás, že to, že posilníme transparentnosť a podporíme zdravé trhy, tak ako sa o to snaží MIFID, tak sa to môže... Nemôže sa to chápať ako atak proti Londýnu. Ja už fakt nechápem nič. Ja som len skonštatoval, že zodpovední predstavitelia City aj e, britských financií podporovali to, čo robíme my pre transparentnosť finančných trhov a pre podporu zdravých finančných trhov. A ak tomu tak nie je, tak by som bol rád, keby ste to, pán Elmer, dokázali hovorím teda z pamäti, e, tý pred, Adam Smith, veľký predstaviteľ liberalizmu, hovoril, neexistuje trh bez pravidiel, bez morálky, e, bez morálky vlastných aktérov, teda neexistuje trh bez pravidiel, ani jeho morálka pre aktérov týchto finančných trhov. A o toto sa snažíme, snažíme sa obnoviť túto dôveru a túto morálku v časoch krízy. Pán Martin. Snažíme sa poučiť z krízy a postupovať tak, aby sme si uvedomili vôľu občanov, ktorí už nechcú platiť za arbitrérnosť a nezodpovednosť niektorých aktérov. Potrebujeme finančné trhy. Opakujem to po pani Gulár potrebujeme ich, aby boli bezpečné, transparentné a možno vo finále pán Markus Ferber uvidíme, či v detailoch sa nám podarí zatvoriť všetky alebo zakryť všetky prázdne miesta aby sme ponechali čo najmenej šanci arbitrérnosti, špekuláciám, aby sme si boli istí do všetkých detajlov, aby sme bojovali proti špekulatívnosti, ale aby sme zabezpečili aj vysledovateľnosť, tak ako sme pracovali na Emire s pánom Langenom. A ďakujem aj pani McCarthy za jej prácu z práce, ktorá sa schválila k, k ďalšej smernici, ktorá je súčasťou celého tohto celku o sankciách, vrátane kriminálnych či trestných pre zneužívanie trhov. Záverom. Pracujeme pre reálne hospodárstvo. Chceme finančné trhy slúžili reálnemu hospodárstvu a všetky tieto texty MIFID dnes, solventnosť, penzíne fondy a tak ďalej, tak sa stále snažíme e, pracovať pre reálne hospodárstvo a to je dôvod, prečo spustím publikáciu zelenej knihy a konzultácií. Nie len preto, aby sme podporovali finančné trhy v prospech e, reálneho hospodárstva. Ešte spomnem to, čo povedal aj pán Bals o tom finančnom vzdelaní. To je veľmi dôležitý bod a to by sme mali rôznym spôsobom naozaj rozvíjať. A záverom Ďakujem spravodajcovi pánovi Ferberovi. Aj vaša vďačnosť je odôvodnená, pretože skutočne jeho práca, jeho správa je kľúčovou časťou e, zložitej témy a ja si myslím, že už sme vo finále a že sa nám to podarí v budúcich dňoch všetko dobre zrealizovať. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Teraz dostáva slovo pán spravodajca, pán kolega Markus Ferber. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Cení kolegovia, cené kolegyne. Budem stručný. Ďakujem za vašu podporu. Tak lavice ako aj pravice, neviem, či je to absolútne v poriadku, ale myslím, že je dobre, že sa nám podarilo aspoň v strede nájsť jasný kompromis, ale chcel by som poukázať aj na to, že tu hovoríme o reguláciu finančných trhov. To znamená, ide tu o to, že na ktorých trhoch sa koná takéto obchodovanie. Obchodovanie s finančnými produktami sa sebou prináša vždy určité riziko, pretože trhy bez rizika neexistujú kto takýmto spôsobom je proti obchodovaniu, tak jednoducho nikdy nebude spokojný. Našim úmyslom však bolo, aby sme sa postarali na jednej strane o to, že každé obchodovanie, ktoré súvisí s finančnými produktami, sa bude ukonať v rámci regulovaného trhu. A po druhé, aby takéto finančné trhy znamenali pridanú hodnotu pre hospodárstvo a nie len pre sam seba. A z toho sa musíme poučiť aj z obdobia pred rokom 2008 a musíme sa poučiť o tom, že finančné trhy sa osamostatnili a že už neprodukovali žiadnu pridanú hodnotu pre reálne hospodárstvo čo sme tak bolestne zacítili, pocítili v ostatných rokoch. A preto si myslím, že sa nám podarilo rozpracovať veľmi dôležité veci. Ďakujem tieňovým spravodajcom a všetkým tým, čo spolupracovali a v následujúcich mesiacoch sa budeme môcť o tom baviť s radou, aby sme dosiahli dobrý výsledok a myslím si, že toho dobrého ducha, ktorého sme tu zažili za takmer celý uplynulý rok v tejto téme, že budeme môcť pokračovať takto aj pri rokovaniach s radou. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Ferber. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Týmto sme sa dostali na záver rozpravy k tomuto bodu a zajtra o 11.30 sa bude hlasovať. A ďalším bodom dnešného programu je správa.